tá protikresťanská mentalita, ktorá je takáto výrazne zastúpená a pritom kresťanstvo má storočné tradície. My máme zodpovednosť voči e, Sýria, voči sírským kresťanom. Sú väznení, ako keby nemali žiadne práva, ako keby nemali možnosť vyhlásiť svoj názor. Je mi ľúto, že komisia a vysoká predstaviteľka nevníma túto otázku ako prioritnú a preto vyzývam národné štáty, aby prostredníctvom rady, respektíve vlastnej e, vonkajšej politiky, dokázali poskytnúť konkrétnu pomoc prenasledovaným kresťanom a požadujem od komisie, komisiu, aby skutočne nechránili takéto situácie, kde dochádza k zmiznutiu kresťanov, k väzneniu. Pani Ward, nech sa páči. 16. marca si pripomenieme jeden rok, odkedy mladá Britka Jane Campbell bola zabitá tureckými jednotkami pri obrane mesta Afrin z IPG. Anna eh, sa naozaj zasadzovala za otázky sociálnej spravodlivosti, ktorá bola tak znechutená hrozným vývojom vojny v Sýrii a nevýslovným ľudským utrpením, že sa rozhodla venovať svoju mladickú energiu a spolupracovať s demokratickými kurdskými sílami v, severnom, v severnej Sýrii to bola jediná kredibilná opozícia eh, ISISu a pre ISIS a pre Asáda. Oni eh, oslobodili jezidov v Masinže. Oni zmenili priebeh tej vojny, eh, pokiaľ ide aj o Kabane. Oni teraz nanovo budujú, budujú tú spoločnosť v Radžave. Je tu nový model demokracie, ktorý oni presadzujú. A ja to viem, nie že by som to čítala v knihe alebo v e, nejakom časopise, lebo som tam bola na mierovej misii e, v máji minulého roku a videla som tú fyzickú rekonštrukciu, ako prebieha vlastnými očami. 11 mesiacov potom Annino telo ešte stále je pod tými troskami v Rafline a ani britská vláda, ani turecké orgány nemali tú slušnosť, aby ju e, prinavrátili domov, aby jej telo vrátili domov a ja chcem, aby skutočne EU zareagovala, ako sa patrí. Pani Lalonde, minúta. Ďakujem, pani predsedníčka. vážený pán komisár. Situácia v Sýrii je veľmi komplexná, naliehavá pre EÚ. EÚ dnes je bezmocná s kurdskými spojencami a nebude mať žiadnu úlohu v blízkej budúcnosti v Sýrii, ak bude trvať na tom, že rekonštrukcia e, bude bez tých, ktorí kontrolujú 90 teda prezident Assad, platí to pre mimovládky aj občianskú spoločnosť. A chceme pomôcť Sýrčanom, tak musíme e, umožniť návrat utečencov do Sýrie, tak ako to naliehavo žiada e, Libanon, pretože má 1,5 milióna sírskych utečencov a musíme e, obnoviť kontakty s Asadom, a chceme zabrániť hrozbám pre vnútornú politiku v EÚ a to je síce návrat tisícok džihadistov, ktorí sú teraz väznení e, a môžu potom e, páchať ďalšie atentáty v EÚ. Máme už s tým žiaľ skúsenosti, takže my naozaj musíme e, byť v kontakte s Damas, Damaškom. Čo by sa dalo spraviť, pán komisár, aby EÚ vychádzala z geopolitickej reality v Sýrii? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Osmý rok po sebe hovoríme o Sýrii. Europoslanec môže po 8 rokoch cítiť len zúfalstvo po tom, čo takéto diskusie sa opakujú. Možno sme zúfali, ale čo samotní Sýrčania? Aká je ich miera zúfalstva? pol milióna mŕtvych, je možné, že je to najväčší počet obetí e, pomerne teda k počtu obyvateľov v porovnaní s akokoľvek inou vojnou alebo vojnovým konfliktom e, po druhej svetovej vojne. A EÚ má isté páky, isté, isté možnosti aj voči Turecku ktoré teraz pripravuje tretí vojenský zásah, vojenskú operáciu v Sýrii. Takže mali by sme využiť akúkoľvek možnosť, príležitosť, akékoľvek nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme ochránili sírske obyvateľstvo, ľudia, ktorí bojujú proti ISISu viac ako ktokoľvek iný. Ďakujem. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Včera dolná snemovňa, teda dolnej snemovni, britský minister zahraničných vecí sa vyjadril, že Assad zostane pri moci. To nie len, že potvrdzuje zlyhanie britskej politiky, ale zároveň to poukazuje na zlyhanie celej európskej politiky, ktorá je, zdá sa by, od roku 2000, zdá sa, teda od roku 2012 je fixovaná na zmenu režimu. Stratégia EÚ e, je v chaose. Spojené arabské emirátmi Bahrajn otvorili opäť svoje veľvyslanectvá v Damašku a zdá sa, že do Arabskej ligy sa opäť vracia Sýria. Zdá sa, že Rusko je tiež víťazom v tomto procese. Nezákonná podpora sa dostáva teroristom. EÚ je skutočne marginalizované e, v tejto rovnici. A podobne to vyzerá aj vo vzťahu k Venezuele, čo sa deje teraz. Je najvyšší čas, aby EÚ a členské štáty uznali svoje chyby a aby sa vrátili e, k diplomatickým vzťahom e, so, so zákonnou vládou Sýrie. Sýrie. Tu na, vraví pani predsednička, končím e, zoznam rečníkov prihlásených do spontánnej rozpravy, ako som avizovala, a dostáva slovo pán komisár Han, nech sa páči. Prezidentin, Ďakujem, pani predsednička. Rád by som poďakoval váženým poslancom tohto parlamentu za tieto veľmi cenné vystúpenia. Bola to skutočne veľmi užitočná diskusia. A ja z tejto diskusie vyvodzujem, že všetci podporujeme Sýrčanov a to, že je treba nájsť riešenie pre tento konflikt, aby sa utečenci mohli vrátiť do svojich domovov, tak tiež si vyvodzujem, že Európska únia musí naďalej vyvíjať rovnaké úsilie za rovnakých podmienok. My nedáme legitimitu spoločnému, e, pardon, súčasnému režimu a jeho návratu do medzinárodnej arény bez toho, e, že by e, rešpektoval základné ľudské práva a taktiež humanitárne princípy. Ide tu o ľudí. Je treba sa zabezpečiť eh, v marci väčšiu prítomnosť eh, sírčanov, ktorí tam budú hovoriť o svojich snoch a o svojej budúcnosti. Táto konferencia v marci bude trvať asi 3 eh, dní a po 2 dní tam bude príležitosť sa stretávať medzi politikmi, ale aj s bežnými občanmi, s organizáciami občanskej spoločnosti. A všetci títo budú mať príležitosť sa rozprávať, vymeniať si názory a pozrieť sa na to, čo sa bude dať robiť aby sa znižila, pardon, zlepšila humanitárna situácia, aby sa pomohlo ľuďom na mieste. Predovšetkým musím povedať, že sa pozeráme na otázku posilnenia postavenia žien a taktiež tu máme podporu najzraniteľnejších skupín, naďalej investujeme do zodpovednosti a potrebnej podpory v Sýrii, ale aj mimo Sýrie, predovšetkým čo sa týka hostujúcich štátov, ktoré naďalej ešte nesú veľkú mieru záťaže, musia sa starať o sírskych utečencov a je taktiež treba čeliť realite. Niektorí, aj keď nie, samozrejme nie všetci, sírskych utečencov sa do Sýrie tak skoro nevrátia, či sa vám to páči alebo nie. Takže je treba si uvedomiť, ako môžeme lepšie pomôcť krajinám, ktoré ich e, majú teraz na starosti a taktiež ako čeliť prebiehajúcim výzvam. Ďakujem, ďakujem pán komisár. A týmto sa končí diskusia na túto tému a dostávame sa k ďalšiemu bodu programu. Máme tu správu pána Predu. Je to správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 a na úvod dostáva slovo pán Preda na 4 minúty, prosím. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, chcem sa vám poďakovať v prvom rade za vašu prácu a za vašu angažovanosť e, pri európskych snahách tejto krajiny, Bosny a Hercegoviny. Toto je moja štvrtá a posledná správa v tomto volebnom období o e, vývoji e, tejto krajiny na ceste k EÚ. V roku 2015 to išlo pozitívne smerom nahor, ale teraz sa to trošku spomalilo, spomalilo v roku 2018 a to nás nepokojuje a vás takisto, ako viem, ja som bol stálym spravodajcom v roku 2014 a odtedy aj som a tu e, krajina získala štatút kandidátskej krajiny. My sme robili veľa preto, aby sme ich podporili, ale ten cieľ žiaľ ešte nie je úplne dosiahnutý a blížia sa E, parlamentné voľby v 7. oktobra 2019. E, vynárajú sa starí démoni, aj čo sa týka politickej polarizácie. Je tu predvolebná kampaň a ten volebný zákon žiaľ nie je dobrý. Viaceré články boli e, prehlásené za neplatné ústavným súdom. Nepodarilo sa to zmeniť, pretože nebola dohoda. A E, tie úrady, e, všetky teda inštitúcie sa ešte nevytvorili a ten proces teda sa nepodarilo obnoviť pro európsky proces. Áno, treba hovoriť napríklad o komplexnosti bolavej minulosti, o traume, ktorú predstavuje predstavovala vojna, e, nezavršené zmierenie. To treba mať na pamäti, ale naozaj treba si uvedomiť, že nejde o to prekonať nejakú novú krízu, ale tu ide skutočne o európsku budúcnosť Bosny a Hercegoviny. A politickí lídry naozaj musia skladať účty ale svojim vlastným občanom. <clears throat> Občania Bosny a Hercegoviny majú nárok na fungujúci politický a inštitucionálny e, aparát, ktorý nikoho nebude diskriminovať. Majú nárok na e, slušný život vo vlastnej krajine a nemusieť e, odchádzať do exilu. Aj nezávislé súdnictvo musí byť samozrejmosťou bez nejakého miešania sa politiky. E, občania majú nárok žiť v spoločnosti, ktorá nie je zožieraná korupciou a to vo všetkých odvetviach a oblastiach ich života. Aj správa musí byť účinná a nepolitická v službách občanov a nenaopak. A občania majú tiež nárok mať slobodné médiá, ktoré ich budú objektívne bez politických tlakov informovať. EÚ teda ak by sa stali členmi EÚ, tak by im toto všetko malo byť zaručené. Je to na dosah ruky, ale politické elity sa musia zrieknúť politikárčenia a e, nepodnecovať možno, že nejaké nenávisné pocity. E, naozaj politici musia e, byť účinní, odhodlaní v realizácii politických reforiem, ktoré krajinu môžu dovoď, doviesť k EÚ. A treba e, zodpovedať aj všetky od, otázky Európskej komisie. Potom Bosna a Hercegovina môže mať naozaj šancu stať sa e, tou kandidátskou krajinou naozaj možno už tento rok. A chcem zdôrazniť aj dôležitú otázku spolupráce s Európskym parlamentom. A vážený pán komisár, Eh, spravme z toho politickú um, prioritu v prospech Bosny a Hercegoviny. Ďakujem pekne, pán poslanec Preda. Príjemné popoludne všetkým. Pán minister Čamba, máte slovo v mene rady. President, president. Vážený pán predseda, vážení poslanci, je to pre mňa veľká čest tu môcť eh, byť a diskutovať s vami o eh, správe komisie z roku 2018 ohľadom Bosnej Hercegoviny. Rád by som vyjadril svoju vďačnosť práci spravodajcu eh, Kristýna pre dobré otázky Bosny a Hercegoviny. Rád by som zopakoval, že naďalej sme odhodlaní podporovať e, identitu Bosnej Hercegoviny ako suverénnej jednotnej krajiny. Po voľbách 7. oktobra 2018 pripomenutí záverov z júna 2018 rada očakáva, že lídry Bosny a Hercegoviny budú konštruktívne pracovať na formovaní vlády na všetkých úrovniach v záujme všetkých občanov, tak aby krajina mohla postúpiť s reformami a mohla postupovať po e, ceste do EÚ. Žiadosť o členstvo v EÚ Bosnej Hercegoviny február 2016 predstavuje strategický záväzok e, pohnúť sa smerom do EÚ, ale taktiež už sa musí pretaviť e, do komplexných výsledkov na mieste. Tieto dôsledky nemôžu byť dosiahnuté bez fungujúcej inštitúcií. Vítame spoločné, spoločný odkaz predsedníctva Bosnej a Hercegoviny ohľadom odhodlania tejto krajiny ubrať sa smerom do EÚ a taktiež sú odhodlaní spolupráce v tomto zmysle. Toto povedali na svojej nedávne návšteve v Bruseli 29. 30. januára. Taktiež vítame, že boli schválené určité reformy, ktoré sú orientované na EÚ, ako napríklad e, čo sa týka spotrebnej dane. Taktiež e, si robíme obavy ohľadom toho, že sa stratilo veľa e, času na retoriku, ktorá rozdeluje, taktiež na predvolebné kampane. Toto spomalilo reformy. Je taktiež treba bojov, e, podporovať inkluzívne socioekonomické reformy, reformy v oblasti práva, vrátanie boja proti korupcii a organizovanému zločinu, reformu verejnej správy, ďalej boj proti radikalizácii terorizmu a taktiež je treba zlepšovať ďalšiu spoluprácu na všetkých úrovniach vlády. My zdieľame vaše obavy ohľadom nedostatku pokroku v oblasti slobody vyjadrovania médií. a Očakávame, že Bosna a Hercegovina budú riešiť túto otázku. A taktiež Lutujeme, že naďalej nemáme žiadny záväzok ohľadom zmeny volebného rámca pred voľbami v oktobri 2018. A ako bolo povedané vo vašom uznesení, všetci politickí lídry musia sa ujať svoje zodpovednosti, nájsť domáce riešenie a volebné reformy musia byť vykonané v zmysle dialógu, tak aby sa krajina prispôsobila európskym štandardom. Čo sa týka e, postupu e, vydania stanoviska, tu by som chcel uvítať zaangažovanosť e, bosno-hercegovinského predsedníctva, tak aby E, sme čoskoro prišli s riešeniami a pardon, s otázkami o, v rámci e, nášho dotazníku, dotazníku komisie ohľadom členstva Bosnej Hercegoviny a jej, e, teda jej žiadosti v e, o členstvo v EÚ. Vítame dosiahnuté výsledky, ktoré budú dosiahnuté prostredníctvom koordinačného mechanizmu, čo týka európskych záležitostí a podporujem Bosnu a Hercegovinu v ďalšom využívaní tohto dôležitého mechanizmu. Taktiež chceme povedať, že ústava Bosnej Hercegoviny e, uvádza Bosniakov, Chorvatov a e, Srbov ako svojich občanov spoločne s ďalšími a rada opakuje, že princípy rovnoprávnosť všetkých občanov a nediskriminácie musia byť plne zaručené. Budeme podporovať implementáciu ďalších reforiem, tak aby sa táto krajina vydala ďalej na európskej, európsku cestu. A čo sa týka integračného procesu Bosnej Hercegoviny, tak tu sme vydali stanovisko v súvislosti s vašou žiadosťou o e, členstvo v EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán minister Čamba a teraz e, dostane slovo pán Hán, mene komisie. Nech sa páči. E, Ďakujem za slovo. Pán predseda, pán minister, vážení poslanci. Chcem poďakovať Kristanovi Danovi Predovi, spravodajcovi, za uznesenie ohľadom Bosnej a Hercegoviny. Taktiež by som rád poďakoval vám všetkým a ešte vašim ďalším kolegom za neúnavnú prácu aj v tejto krajine. Ešte sme veľmi vzdialení od konkrétnych výsledkov, ale myslím si, že máme rovnaké záujmy, vidíme rovnaké potreby, čo sa týka podpory tejto krajiny a jej smerovania nie len e, voči EÚ, ale taktiež aj zlepšovanie životných podmienok ľudí v tejto krajine, pretože toto je relevantné a o to by nám hlavne malo ísť. A v tomto zmysle vítame tento text, ktorý je vyvážený a je do veľkej míry v súlade s, so správou komisie z roku 2018 ohľadom Bosnej Hercegoviny dobre popisuje situáciu v krajine, vrátanie víziev a nedoriešených aspektov európskej, eh, cesty európskej integrácie Bosnej Hercegoviny. Vítam to, že toto uznesenie podporuje eh, priblíženie Bosnej Hercegoviny voči EÚ. Skutočne je to kľúčový moment pre túto krajinu, ktorá si zvolila nových lídrov. Je treba, aby sa záväzky, ktoré prišli pred voľbami, pretavili do konkrétnych reforiem. A tieto reformy musia prebehnúť všade v krajine a rozdielujúca rétorika ukazuje, že je treba dosiahnuť zmier a konsenzus v rámci cieľov tejto, tejto krajiny. A o tomto sme hlavne hovorili s členmi predsedníca Bosnej Hercegoviny, e, s ktorými sa stretol pán predseda Tusk pred dvomi týždňami v Bruseli. Máme prvú spoločnú správu na túto tému. Hovorí sa tam o postupe smerom k EÚ o záväzkoch v súlade s tým, čo požadujú občania Bosnej Hercegoviny. Je to skutočne kľúčový rok pre Bosnu a Hercegovinu, v priebehu ktorého by sme radi videli nezvratný dôraz na približenie k EÚ. Taktiež zdôrazňujeme, alebo sme zdôraznili úradu prezidenta, že sú potrebné určité reformy a nede tu len o poskytnutie odpovedí na naše otázky, ktoré boli uvedené v príslušnom dotazníku. Očakávame čo skoro tieto otázky, samozrejme a to konsolidovaným spôsobom. To chcem jasne povedať. Ale rešpektovať princípy právneho štátu, základné práva, e, princípy dobrého riadenia, dobrej štátnej správy a ďalšiu harmonizáciu s európskymi štandardami. Kapacita nedávno zvolených lídrov plní to, čo slúbili. Toto bude test, na ktorom sa ukáže, nakoľko Bosna a Hercegovina je pripravená sa približiť naďalej k EÚ. A v tomto zmysle komisia je odhodlaná podporovať úsilie zo strany Bosnej Hercegoviny. No a naše nadchádzajúce stanovisko na, na tému žiadosti tejto krajiny o členstvo v EÚ po prvýkrát taktiež prinesie komplexnú cestovnú mapu reforiem, ktoré musí táto krajina vykonať. Po prvýkrát E, v súvislosti s e, potenciálnymi členmi EÚ. Taktiež máme technickú pomoc, ktorú poskytujeme tejto krajine, predovšetkým v oblasti základných práv princípov právneho štátu, vrátane monitorovanie, monitorovania vysokoprofilových prípadov. Komisia teraz dvojnásobila finančnú pomoc tejto krajine 80 miliónov eur eh, za rok v podobe grantov v období 2018 až 2020, tak aby sa implementovali určité celo, celoúzemné eh, eh, stratégie, napríklad čo sa týka vedeckého rozvoja a Taktiež sú tam projekty Connectivity. Na záver by som chcel zdôrazniť, že komisia naďalej bude podporovať Bosnu a Hercegovinu, keďže veríme, že budúcnosť tejto krajiny je v Európskej únii, ale sú tu ešte výzvy, ktoré treba vážne riešiť a ktoré si budú vyžadovať veľké úsilie novozvolených, novozvolených lídrov tejto krajiny EÚ. Im môže pomôcť a radiť im, ale len oni sami môžu splniť ašpirácie svojich občanov a v tomto zmysle ja Navštívim Sarajevo pravdepodobne na konci marca, aby som sa pozrel osobne na to, aký tam bol dosiahnutý pokrok, čo sa tým napríklad formovania vlády, ako to vyzerá s reformami. A je treba zdôrazňovať, že každý v tejto krajine nám stále hovorí, že všetci podporujú európsku perspektívu ale čo nám tam chýba, to, je, to sú konzistentné a koherentné kroky všetkých politických strán aj etník, tak aby koherentne a jednotne sa dostali k cieľu, ktorý si stanovili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Hán. A teraz si vypočujeme vystúpenia za politické skupiny. V tejto fáze nebudeme akceptovať modrú kartu, modré karty, pretože meškáme. Pani Šujca za EPP, nech sa páči. Hvala vám Najprv želim zahvaliti komisii i komisiji Ďakujem komisii, komisárovi Hánovi. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi, pánovi Predovi, Videli sme, že je tu istá snaha priblížiť sa k EÚ, ale v roku 2018 sa to trošku spomalilo, čo je negatívne a teraz e, sa tvorí e, vláda, to na rôznych e, úrovniach. Bolo by v záujme občanov, aby sa uskutočnili reformy, ktoré by Bosnu a Hercegovinu priblížili k EÚ. Máme veľmi dlhú spoločnú hranicu s touto krajinou, teda my, Chorváti. Zaujímame sa o Bosnu a Hercegovinu a chceme, aby e, pokračovali na ceste k EÚ a to pozitívnym spôsobom. Ale Treba tiež pripomenúť, že volebný zákon musí byť zreformovaný. To je e, základ ostatných reforiem, ktoré prídu neskôr. Potom sa treba vyhnúť aj manipulovaniu e, v rámci volieb, ku, ktorým, ku ktorému dochádza. Ehm, e, občania Chorvátske nemajú rovnaké práva v Bosne a Hercegovine, treba im zabezpečiť rovnaké práva a noví politickí lídry v Bosne a Hercegovine nesú veľkú zodpovednosť dúfame, že e, sa toho aj zhostia. Teraz na minútu a pol pán Fleckenstein za SAD. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, a ja v mene pána Papadakisa, ktorý tu žiaľ nemôže byť, sa chcem poďakovať e, kolegovi Predovi za dobrú prácu. Správa je celkom e, úplná a podrobná a opisuje skutočnú situáciu, tak ako to vidíme aj my. Cesta do EÚ pre Bosnu a Hercegovinu je stále otvorená. Ja chcem jasne povedať, že aj socialisti a demokrati chcú, aby Bosna a Hercegovina e, našla tú cestu do EÚ. Práve preto, že si to želáme a aj e, ľudí e, máme radi v Bosne a Hercegovine a preto poviem následovné. Potrebné reformy musia byť uskutočnené rýchlejšie a lepšie E, e, zmierenie ešte nie je završené a ešte stále je tu málo spoločného a príliš veľa čo rozdeluje. A e, tí, ktorí vládnu, nerobia naozaj maximum preto, aby sa to zmenilo tá dohoda si vyžiadala veľké úsilie a bolo to úžasné na ukončenie vojny, ale naozaj to nepomáha pri vytvorení spoločného štátu a preto podľa nás e, musí z Bruselu prísť iniciatíva pre Dayton 2 a vždy, keď som tam, tak mám pocit, že čím ďalej tým viac ľudí chce, aby to spolužitie možné bolo. A e, politici ako keby zaostávali zodpovednosť teda zodpovední sa skôr či neskôr budú môcť zodpovedať obyvateľstvu v Bosne a Hercegovine a vysvetliť, prečo e, nebránili nacionalizmu a prečo nevytvárali e, modernú Bosnu a Hercegovinu, ktorá by sa mohla približovať k EÚ. Ďakujem. Teraz za EKR pán Belder na minútu a pol. Ja, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Vo Viedni sa objavila, bola publikovaná zaujímavá vedecká analýza, ktorá sa volala Čestný sprostredkovateľ alebo konkurent pre EÚ, Turecko a jeho úloha na Balkáne. Vzťahy medzi Ankarou a Sarajevom figurovali eh, prominentne v tejto analýze. A Taktiež sa hovorilo o osobných eh, vzťahoch medzi eh, Izerbegovičom a eh, Erdoánom. A tu máme odsek 54 vážneho kolegu Predu, kde sa hovorí o rastúcom vplyve v Bosne Hercegovine balkánskych krajín. Takže Turecko je čestným sprostredkovateľom alebo je konkurentom pre EÚ? vytvorenie novej e, proerdoánskej, protureckej e, lobistickej organizácie. Toto, toto sa ukázalo ako dôležitá táto otázka, pretože je tam stále rastúci turecký vplyv e, Turecka na Balkáne a tým sa v podstate tam vytvára napätie medzi jednotlivými skupinami. Ďakujem. Šprego, dve minúty. Alde, pán Radoš, dve minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, Samozrejme sa chcem poďakovať pánovi Predovi za dobrú spoluprácu aj dobrú správu. Je poslednou počas tohto volebného obdobia. A istý malý pokrok bol dosiahnutý v Bosne a Hercegovine. Mechanizmy, ktoré približujú e, Bosnu a Hercegovinu k Európe, tu fungujú, ale predsa len sú tu isté otázky, sektorálne stratégie, ako sa e, koncipujú, ako vyriešiť veľké politické otázky. <clears throat> To je stále nevyriešené. A treba povedať, že v súčasnosti je situácia horšia, teda čo sa týka interných vzťahov, ak to porovnáme s pred 5 rokmi, s obdobím s pred 5 rokmi. Takže organizácie EÚ, inštitúcie EÚ musia tejto krajine venovať veľkú pozornosť. To platí pre celý západný Balkán, tak aby sa mohli priblížiť k EÚ a výhľadovo stať členmi. Je to e, pozitívne a aj keď je to posledná správa v tomto volebnom období, tak e, napríklad komisia by mohla spraviť ešte viac. To, čo sa ale spravilo za uplynulých 5 rokov, nestačí. Komisia sa musí oveľa viac zameriavať na politické aspekty, aj e, rada, aj parlament musia spraviť viac preto, aby Bosna a Hercegovina sa rýchlejšie stabilizovala, priblížila sa k EÚ. Teraz pán Kohliček na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. Bosná a Hercegovina je jednou z bývalých oslavských republik s najzložitejšou štruktúrou obyvateľstva. Okrem toho, že tu žije celé spektrum rôznych národností Balkánu, e, vytvorila sa tá zvláštna náboženská štruktúra obyvateľov. V mestách prevládali moslimovia na vidieku pravoslavní. Na severovýchode e, žije tradične obyvateľstvo katolického vierovýznania. Tzv. Srbovia, tzv. Bosniaci, tzv. Chorváti hovoria troma dialektami spoločného jazyka, to bez ohľadu na náboženstvo. Po krvavej válke, ktorú, pardon, vojne, ktorú podporovali e, vonkajšie sile, sa, sily e, sa ustanovili dve štruktúrne jednotky E, Republika Srbská a taktiež Chorvátska federácia. E, je tu dajetonská mierová dohoda a tam sú stanovené isté postupy a pre vyjednávanie E, ktorejkoľvek krajiny o vstupu do EÚ nie je napríklad vyžiada, možné vyžadovať zmenu štátno-právneho usporiadania. Bosna a Hercegovina má viacero problémov, ktoré sú oveľa podstatnejšie pre život miestneho obyvateľstva. V prvom rade ide o prepojenie energetických sietí so susednými krajinami, zlepšenie e, z železničnej a e, cestnej infraštruktúry a taktiež jasnú dohodu o pravidlách spolužitia s Srbskom a aj Chorvátskom a potom stále e, nasadzovanie e, psej hlavy vedenia Republiky Srbske a taktiež zamlčávanie zločinov spáchaných počas vojny Chorvátskými a moslimskými jednotkami, no e, to ma e, znepokojuje vrátanie masakry v Srebrenici. Takže e, netreba klásť stále nové požiadavky, ale treba konkrétne spolupracovať v oblasti školstva, sociálnej, aj zdravotnej oblasti a v oblasti inštitúcií. Vzhľadom na to, že táto správa je nevyvážená, ju ani nemôžem podporiť. Ďakujem za pozornosť. Dve minúty. Za zelených na dve minúty pán Šoltes. Bosna a Hercegovina sú, je krajina mnohých kontrastov. Je to krajina, ktorá tu má ale aj mnohé spájajúce faktory. E, kvôli minulosti sa tam udialo veľa zmien a ja by som veľmi rád hovorilo o napríklad moste ponad e, rieku Drina. To je obraz, ktorý vám môže poch- pomôcť pochopiť to spolunažívanie v Bosne a Hercegovine. Bosna a Hercegovina e, e, je nasmerovaná k EÚ. Tá cesta však nie je ľahká a je posiata mnohými prekážkami. E, Všetci si želáme, aby sa krajiny Západného Balkánu stali členskými krajinami EÚ, ale tieto krajiny potrebujú e, naozaj uskutočniť reformy a prispôsobiť sa. To je nevyhnutné. Správa, ktorou sa dnes zaoberáme, obsahuje rôzne stanoviská a názory ale pre všetky je spoločné to, že ešte stále je toho veľa, čo robiť ešte stále je veľa toho, čo je potrebné zmeniť. Počínajúc korupciou, cez korupciovaný zločin až k reformám v oblasti právneho systému súdnictva, ďalej ochrana menšín, aj v oblasti životného prostredia. Sú veľké výzvy, ďalej sloboda tlače, školstvo, a na záver by som eh, rád povedal nasledovné. Keď hovoríme o Bosne a Hercegovine, musíme myslieť predovšetkým na ľudí, ktorí tam žijú, musíme myslieť na ich budúcnosť. Silná Bosna znamená silnú Európu. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pán Eterič na dve minúty za skupinu FDD. Ďakujem. Vždy keď počúvam tieto diskusie e, a správy o integrácii, o tom, že je tu snaha prilákať nové krajiny do EÚ, mám pocit, ako keby som bol vo svojom obľúbenom seriáli. Ja som veľký fanúšik Star Treku. Neviem, či ste znalcom tohto seriálu. Je tam organizácia Borg. Oni teda tvrdia, my sme Borg, znište svoje štíty a vzdajte sa svojich lodí a odovzdajte svoje biologické materiály nám. Akékoľvek odolávanie je zbytočné a oni cestujú po celom vesmíre eh, v zakonzervovanom high-tech v štrukturovanom eh, systéme a oni vlastne hľadajú, eh, ktoré mechanizmy by si takto podriadili, ktoré by im slúžili. Keď sa na to pozeráme vo svetle reality, máme tu situáciu, keď Európska ríša sa snaží podaným spôsobom si podmaniť veci. Nerobia to násilne a útokmi. Isté, že robí sa to vo veľkom štýle, teda robí sa to prosím tom požičiek, úverov, grantov s prísľubom lepšej budúcnosti, ale ide o to, že keď neustále sa snažíte takto rozširovať, expandovať, najmä do citlivých oblastí, ako je tento región, je treba postupovať opatrne. Tiež je treba postupovať opatrne keď si uvedomíte, odkiaľ tieto peniaze prídu, pretože neustále čoraz viac krajín sa stáva súčasťou týchto organizácií. Je tu snaha o čoraz väčšie rozširovanie, ale zabúdate, zdá sa, že onedlho, skôr či neskôr, budete mať o mnoho menej peniazy, pretože celkom iste, ak sa nedosiahne dohoda v Brexite, stratíte desiatky miliárd libier. V rozpočte teda musíte postupovať opatrne, aké formy cukru slubujete komukoľvek, ho chcete prilákať do svojich radov z celého sveta. Ďakujeme pekne, pán Borgecio, za ENF. Situácia, ktorá vyplýva z tohto návrhu, je viac menej taká metafora pre situáciu mimoriadných ťažkostí alebo mimoriadne komplikovanú situáciu, o ktorej môžeme hovoriť a vidíme, že tieto krajiny čelili naozaj veľmi zložitej a krkolomnej ceste pristupovania k Európskej únii. A treba si uvedomiť, že sú to krajiny, ktoré robili veľmi málo napredovania v tomto smere. Najmä keď hovoríme o procese postupného približovania sa k EU. V tomto smere e, sú tu aj obmedzené zdroje. Najmä Európska únia má momentálne veľmi obmedzené zdroje. E, je na jednej strane treba spraviť, čo treba spraviť, na druhej strane si treba uvedomiť, že tieto krajiny, tieto národy, tieto e, štáty potrebujú e, jasnejšiu paralelu, jasnejšiu prognózu a zároveň berúc do úvahy špecifickú geopolitickú pozíciu, musíme si uvedomiť, že e, sú na hlavnej križovatke problémov a komplikácií. Keď hovoríme o problémoch a komplikáciách, musíme si uvedomiť, že tu je pomerne veľké riziko infiltrácie cudzineckých bojovníkov, islamistických bojovníkov, ktorí sa môžu infiltrovať do priestoru Európskej únie. Pán Kuka, nech sa páči. Máte minútu a pol. Much, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade ďakujem pekne spravodajcovi za jeho odhodlanú dobrú prácu na tejto zložke počas ostatných 5 rokov. Posledné mesiace bohužiaľ nezaznamenali nejakú väčšiu e, mieru napredovania v prípade Bosny a Hercegoviny na ich proeurópskej ceste. Hlavný signál politickým lídrom týchto krajín je, aby dokončili vymenovanie všetkých konkrétnych orgánov a aby zároveň zaslali všetky ostávajúce otázky do dotazníka a čo najskôr schválili um, postup SAPC. Je tu dlhý, vyčerpávajúci zoznam e, tém, ktoré treba vyriešiť v Bosne a Hercegovine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 akútnosť je vyššia ako kedykoľvek predtým v závislosti e, od záväzkov k e, reformnej agende, ako aj e, angažovanosť pri budovaní plne funkčného štátu, pri princípoch právneho štátu v jadre tohoto celého transformačného procesu. To všetko je veľmi akútne. Európska únia je pripravená pomôcť v prípade volebnej reformy, ako aj ústavnej reformy. a vyzývam politických lídrov Bosne a Hercegoviny, aby využili túto príležitosť, aby zároveň naplno využili kapacity pomoci EÚ. Chcem zároveň Európania oceniť tých, ktorí bojujú za slobodu vyjadrovania v Bosne a Hercegovine, ktorí teda bojujú proti nenávistným prejavom a proti náboženskej neznášanlivosti a ktorí propagujú inkluziu, ako napríklad študenti z strednej školy v Jajceve, ktorí dostali eh, van der Stúlovú cenu za mimoriadnú odvahu a inšpiráciu a aktivizmus v tejto oblasti, keďže toto je posledná diskusia k Bosne Hercegovine. Počas eh, tohoto mandátu Európskeho parlamentu. Chcem povedať, že som naozaj presvedčený o európskej perspektíve Bosne a Hercegoviny a takisto som presvedčený o sile hlasu obyvateľov Bosne a Hercegoviny a o ich sile bojovať za európsku budúcnosť svojej krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa pán Pikula, nech sa páči. Hvala premda od 2015. u Európskej... Ďakujem pekne. Od roku 2015 sme pravidelne diskutovali o e, výročnej správe o Bosne a Hercegoviny a nediskutovali sme o správe o napredovaní. Treba si uvedomiť, že ten, ten rozdiel v názve veľa hovorí. Máme tu skôr regresív ako progres. To, čo nám tu chýba, je nedostatok ekonomických, sociálnych a právnych reforiem. A to povzbudzuje aj veľmi zlé vzťahy medzi jednotlivými zmluvnými stranami a inštitúciami. Minulý rok sme mali diskusiu o vole, predvolebnej kampani, ako aj povolebných konfliktoch práve kvôli tomu, že voľby prebiehali bez toho, aby sa harmonizovali pravidlá pre voľby. Parlamentný rozmer spolupráce bohužiaľ neexistuje v tejto krajine a tie udalosti, ktoré následovali po voľbách, vyzývajú stále väčšiu mieru subsidiarity a federalizmu, ako sme konec koncov robili aj e, od našej správy v roku 2013. To je nevyhnutné práve preto, aby Bosna a Hercegovina dokončila svoju tranzíciu na funkčný, inkluzívny štát, kde, sú si, kde si všetci budú rovní. Bohužiaľ, z tohto ročných dokumentov vyplýva, že tieto kľúčové aspekty ešte stále nie sú dosiahnuté a vidíme tu veľké kroky späť, ktoré nemôžeme akceptovať a to vidíme aj v prípade analýzy tejto správy. Táto správa jasne preukazuje, že Európska únia je bohužiaľ zabetónovaná v tej istej pozícii a v tej istej predvolebnej kampani. A treba si uvedomiť, že predvolebná kampaň sa sústredila predovšetkým na vízie z minulosti, ktoré ako keby preukazujú alebo počerkujú to, že Brusel nerozumie situácii priamo v teréne a etnická identita je v tomto smere um, niečo, čo sa nestratí len tak. Napätie medzi jednotlivými skupinami jednoducho nezmizne zo dňa na deň, najmä v prípade neexistujúcich jasných pravidel a podmienok, ktoré konec koncov definovala a vytvárala Európska únia. Táto úžasná krajina, kde som sa mimochodom narodila, je jednoducho takým priestorom pre experimenty medzinárodného spoločenstva. Chorváti počas ostatných volieb bol ich e, zástupca vybraný e, voličmi iných národov alebo iných etnických príslušností. A jednoducho tu nie sú žiadne politické práva zaručené jednotlivým skupinám. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Ďakujem. Môj kolega Preda e, je ešte stále pod týmto vplyvom europeizmu. Je to Európa, ktorá pritom nefunguje a nikdy nefungovala. Opäť raz je tu pokus e, o to, aby sme vytvorili z Bosny a Hercegoviny e, krajinu, ktorá je údajne národným štátom a pritom ignorujeme, že sú tam tri národnosti e, a každá z týchto národností má svoje ústavné práva. Táto stratégia môže spôsobiť len to, že bude dominovať moslimské väčšinové obyvateľstvo v krajine a môže to taktiež poviesť k trvalej nestabilite. Takéto odsúdenie nacionalizmu je a samozrejme, a automaticky útokom na srbské obyvateľstvo je to súčasťou dlhodobej stratégie eh, deštruovať kultúru kultúrne, eh, taktiež duchovne, eh, taktiež všetky národné kultúry. Je tu snaha potláčať národné totožnosti. Táto Európa úplne skončila, v skutočnosti nikdy neexistovala. Je treba vytvoriť Európu, ktorá bude poznačená spoluprácou národov. Ďakujeme pekne, pani Žovko, na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán, vážny pán komisár Hahn. Ja by som rada uvítala dohodu eh, medzi lídrami eh, Srbov a Bosniakov v Mostare, tak ako ste napokon odporučili aj vy a pani Mogheriniova po voľbách, aby sa budovali nové štruktúry lídry Bosny a bosnianských eh, strán eh, sa musia stať súčasťou tohto úsilia a táto rada eh, musí byť vytvorená, eh, ktoré základe položilo Srbsko a Chorvátsko. Ehm, najmä v kantone Bihač je veľká kríza. Tam sa zavádzajú rôzne pochybné postupy na úrovni samozprávy. Je veľmi znepokojivé, keď vidíme, ako bosnianský líder Komšič ohrozuje Chorvátsku republiku. Ja dúfam, že sa toto čo skoro skončí a že neústavné metódy takéhoto prístupu k susednej krajine, členskej krajine Európskej únie sa zastavia. Očakávame podľa možnosti čo najviac pomoci zo strany Bruselu v tomto smere a musíme sa teraz presunúť z Daytonskej fázy do bruselskej fázy, tak povediať pani Fajon je ďalšie na minútu. Ďakujem blahoželáme a tešíme sa z toho, že predsa len dnes máme možnosť hovoriť o pokroku v Bosne a Hercegovine. Ak máme krajinu, ktorá potrebovala našu pomoc, tak je to vždy nepochybne súčasná Bosna. Navšteva troch členov mm, vedenia krajiny do Bruselu nás naplňa nádejou, že je možné dosiahnuť konsenzus na ceste do Európskej únie pre túto krajinu. Keď sa niečo slovne e, skonštatuje, ale neprejaví sa to v skutkoch, e, tak je to samozrejme nedostatok. Bosna teraz musí e, dosiahnuť pokroky, musí reagovať na rôzne výzvy komisie, musí vytvoriť vládu a taktiež musí presadzovať ďalej reformy. Chcela by som tiež vyzvať všetkých, aby v roku boli do Európskeho parlamentu e, nezabúdali na Bosnu a Hercegovinu, aj keď to neprináša politické body. A v druhom rade by som rada oslovila politické špičky v Bosne a Hercegovine. Chcem ich vyzvať, aby oni si svoje e, nedorozumenia vyriešili medzi sebou a prekonali ich e, pani Petír. Ďakujem pekne. Vážny pán komisár, kolegyne, kolegovia, chcela by som sa poďakovať kolegovi Predovi za to, že prijal niektoré z mojich návrhov ktoré tu dnes prejednávame. Keď sa však venujeme situácii v Bosne a Hercegovine, zdá sa, že bez ohľadu na všetko úsilie, ktoré vynakladáme, zdá sa, že nič sa neposúva ďalej vpred. Európsky parlament si želal zmenu volebného zákona v Bosne a Hercegovine. Žiaľ, výsledok bol taký, že Chorváti ktorí sú ústavným národom, nemohli si zvoliť svojich zástupcov. Žiaľ, Chorváti sú obeťami diskriminácie v Bosne a Hercegovine. Miesto Bosne a Hercegoviny rozhodne je v Európskej únii. Naozaj si želám z celého srdca, aby sa Bosna stala súčasťou Európskej únie, ale Bosna a Hercegovina musí byť predovšetkým ústavnou krajinou a je treba Dayton zmeniť. musím tiež upozorniť aj na ochranu životného prostredia v Bosne a Hercegovine. Rafinéria v Bosenskom brode musí e, splňať platné štandardy. Žiaľ, až kým sa to nestane, bude mať negatívny dopad na životné prostredie. Chceli by sme, aby sa všetci držali platných pravidiel aj v tomto smere. Okrem toho sú tu rôzne výzvy súvisiace s bezpečnosťou v Bosne a Hercegovine a chcem vyzvať všetkých, aby to vyriešili. Ďakujeme pekne, pán Bidenholzer. Ďakujeme. Aj 20 rokov po Daytone sa Bosna a Hercegovina ešte nezdialila od dôsledkov eh, tejto vojny a nezotavila sa. Rôzne záruky už zazneli, možno až príliš mnohé ale nikdy po nich nenasledovali konkrétne činy. Preto ešte stále existujú tieto etnické e, formy napätia a tiež pocit beznádeje sa šíri u ľudí. E, je to citeľné v krajine. Krajina e, je predmetom rôznych geopolitických svárov. Pritom ľudia chcú a potrebujú európsku perspektívu, európske výhľadky do budúcna. To si však vyžaduje niečo viac než len každoročnú rozpravu v Európskom parlamente. Vyžaduje si to novú dynamiku, ktorá musí výsť od nás, z našej strany, tak aby sme predovšetkým mladých ľudí ktorých protesty nedávno dokázali, že si to želajú, aby sme im túto nádej poskytli. Um, študentka z sa vyjadrila nasledovne. Pre našu generáciu nie je dôležité, kto má akú národnosť, kto v čo verí, akú má e, vieru, náboženské presvedčenie, ale aby nám bolo spolu dobre. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, ešte eh, nasleduje spontánna časť rozpravy, keďže aj máme mnoho rečníkov. Prosím všetkých, aby dodržali vymedzený čas, aby sa vyjadrili stručne. Pán Zdrojevský na minútu. Ďakujem pekne. 25 rokov uplynulo, odkedy som bol v Sarajeve. Sprevádzal som vtedy organizáciu, ktorá poskytovala humanitárnu pomoc priebehu um, obliehania Sarajeva. Nedávno som sa eh, opäť vybral na tieto miesta ako súčasť misie Európskeho parlamentu v oblasti bezpečnosti. Dúfal som, že situácia bude iná ako pred 25 rokmi žiaľ. Ešte stále v krajine je mnoho hrozieb. Situácia je nestabilná Európska únia chcela poskytnúť stimuly, chcela zmobilizovať Bosnu a Hercegovinu, ale už to nefunguje. Nemôžeme si dovoliť vyčkávať a obmedziť sa len na takýto prístup, pretože nejako nám to nepomôže vyriešiť internú krízu v Bosne a Hercegovine. Musíme e, sa držať naše presvedčenia v našom vystupovaní. Ďalší rečník. Allora, Jakovčič. Pán Jakovčič. Ente, Bosna i Hercegovina 100. Ďakujem pekne. Bosna a Hercegovina sa eh, zastavila. Je to krajina ktorá je zablokovaná a vinu nesú za túto situáciu politici v krajine. Ja situáciu sledujem celé 10 ročia, viem presne, čo sa v tejto krajine deje. Žiaľ, musím skonštatovať, že politici v Bosne a Hercegovine eh, nie sú schopní plniť to, čo od nich ľudia očakávajú. Teší ma, že náboženskí predstavitelia sú o niečo avagárnejší, progresívnejší, dokonca ako politici. V Bosne a Hercegovine je dosť paradoxné pre región Balkánu takáto situácia, ale e, naplňa nás to aspoň trochu nádejou. Úsilie e, pána komisára Hána v snahe priblížiť e, Bosnu a Hercegovinu bližšie k EÚ to je treba oceniť, ale je tu ešte ďalší faktor a síce migranti v Bosne a Hercegovine. Na to musíme tiež pamätať, pretože je to priamo na hranici EÚ. Pán Pospíšil je ďalší. Ďakujem pekne, pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem podporiť správu pána kolegu Predu. Je kvalitná, vyvážená podľa môjho názoru. Ďakujem za ňu. Som presvedčený o tom, pán eurokomisár, že musíme neustále ponúkať balkánskym národom európsku budúcnosť. Takže keď hovoríme o tom, že reformy v Bosne a Hercegovine nie sú veľmi úspešné, nemôže to viesť k tomu, že by Európa mala poľaviť a obmedziť dialog s Bosnou a Hercegovinou. Pokiaľ to urobíme, bude to obrovská geopolitická chyba. Tento priestor vyplní Rusko, ktoré dnes so srbskou časťou etnika tohto štátu komunikuje veľmi silno a to si nemôžeme dovoliť a preto prosím zohľadníme i tieto geopolitické pohľady a poďme sa pokúšať trpezlivo pomáhať Bosne a Hercegovine v reformách, ktoré by ju priblížili k Európskej únii, aby konečne táto krajina mohla získať štatút kandidátskej krajiny. Je to veľmi dôležité pre nás, pokiaľ to neurobíme, tak na Balkáne bude posilňovať svoj vplyv Rusko, Turecko a ďalšie krajiny. Ďakujem pekne. Pán Zarianopoulos, nech sa páči jedna minúta. Nie je? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Kto začal eh, s týmito nacionalistými trendami? Bolo to NATO, Európska únia. Situácia v Bosne je jedna z posledných otázok v balkánskej oblasti eh, s mnohým antagonizmom NATO, EÚ a USA voči Rusku a Turecku. Vidíme, že situácia sa ešte zhoršuje. Vidíme konflikty konflikt Kosovo, Srbsko, teraz máme ďalšie, ďalší otvorený konflikt napríklad s Tureckom. Dohoda medzi gréckou vládou a vládou Severného Macedónska nič nerieši, jednoducho umožňuje imperialistickým mocnostiam, aby e, ovplyvňovali Balkán, napríklad Tesaloniky, prístav Tesaloniky, e, z neho sa stáva základňa NATO. Takže toto Uh, úplne narúša mýtus greckej vlády z hľadiska jej definitívnych cieľov. To všetko znamená, že sa musíme zbaviť NATO. Uh, žiadali ste o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že pokračujete v práci nielen v Bosne Hercegovine, ale i v celom regióne. Áno, súhlasím so spravodajcom, že uh, tempo práce v krajine sa spomalilo voľbami, stále čakáme na informácie od vlády, nemáme formálnu spoluprácu s parlamentom a právny štát sa nezlepšil tak, ako sme dúfali. Ale existujú povzbudzujúce pohľady i z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska je tu lepšia ekonomická správa. Videli sme povzbudzujúce výsledky v komunálnych voľbách. Máme uh, min, znížený počet navrátilcov Eh, z dôvodu terorizmu a tiež sme videli eh, spoluprácu s prezidentom. Eh, prvý raz som videl troch prezidentov spolu, takže zdá sa, že je to veľmi dôležité, aby sa udržalo tempo z dôvodu európskej perspektívy. Táto perspektíva dáva týmto krajinám možnosť a zároveň motorom pre reformy. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pán Marias, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán Eh, predseda eh, súťaž alebo konkurencia medzi Ruskom a USA na Balkáne eh, je veľmi silná. Dayton nevyriešil tieto pr- problémy. Týkal sa mierového spolužitia etnických skupín v tomto regióne. Je jasné, ako sme povedali, ešte v roku 2017 v tomto parlamente musíme byť féroví, pokiaľ ide o riešenie otázky menšín v Bosne-Hercegovine. Vláda musí riešiť obrovské problémy, ktoré existujú v súvislosti s korupciou, organizovaným zločinom a ochranu, ochranu najmä rómskeho obyvateľstva. Musíme implementovať právny štát, reforma verejnej správy je nevyhnutná, je potrebný rešpekt ľudských práv. Všetky tie veci, o ktorých sme už hovorili, zatiaľ neboli vyriešené v tejto krajine v snahe priblížiť sa bližšie k Európy. A dá sa, že to zatiaľ nie je možné. Ďakujem. Posledné slovo máte, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rad, pán komisár, pani Maletič hovorí, chcem zdôrazniť jednu vec. Stabilita v Bosni a Hercegovine je kľúčom k stabilite celého regiónu i EÚ. Nemôžeme hovoriť o politickej stabilite, pokiaľ jeden národ jedn, si nemôže vybrať svojich zástupcov, jedna skupina si nemôže vybrať svojich zástupcov a nemôže participovať v rozhodovacích procesoch v Bosne a Hercegovine. Je dôležité, aby sa zmenil volebný zákon, ako to povedali kolegovia. A ja sa chcem dotknúť ešte ďalšej oblasti, ktorá možno nebola zdôrazňovaná tak významne. A to je náš vplyv v Bosne, Hercegovine, respektíve participácia EÚ na procesoch v tejto krajine. Mali by sme si položiť otázku, koľko projektov sme financovali európskymi fondami v Bosne-Hercegovine. Odpoveď je nula. Ako sme využili IPU? Po, snažili sme sa rozvinúť nejaké ďalšie dodatočné projekty, ktoré by, ktoré by mohli pomôcť tejto krajine v jej integrácii. Čo sme urobili v súvislosti s rozhodovaním organizácií rôznych konferencií?